túto rozpravu. Tento bod na programe uzatvárame a môžeme prejsť na ďalší bod na programe. A chcem tu e, privítať e, podpredsedu komisie pána Timmermansa. Takisto vítam e, zastupcu rady. Máme tu vyhlásenie komisie a rady, pokiaľ ide o právny štát a základné práva v Maďarsku. Vývoj od septembra 2018. Ako prvý vystup vystúpi v mene rady Melania Čot, pani ministerka. Nech sa vám páči. Madame Chod, the floor is yours. Thank you, Mr. President. Uh... Ďakujem, pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, pán komisár. Spoločné hodnoty ako ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a ľudské práva Tie sú základom Európskej únie. Obe strany inštitúcia, a členské štáty preto musia rešpektovať, e, ochraňovať a podporovať e, tieto hodnoty. rumúnske predsedníctvo a vlastne všetci sa zhodneme na tom, že ochrana demokracie, základných práv a právneho štátu je kľúčová v Európskej únii. 18. septembra 2018 rada dostala odôvodnený návrh Európskeho parlamentu podľa článku 7.1, ktorý Leru vyzýval, aby stanovila, že došlo k riziku, že Maďarsko poruší hodnoty, mm, na ktorých sa zakladá Európska únia. Táto téma bola prebraná vládou pre záležitosti v oktobri, novembri a v decembri minulého roka. 12. novembra Rada pre všeobecné e, veci dostala od Maďarska písomnú reakciu na návrh parlamentu, ako aj e, príspevok komisie, pokiaľ ide o otvorené porušenie, e, konanie pre porušenie vedené voči Maďarsku. V decembri ministri mali prvú výmenu názorov o ďalších krokoch v tejto súvislosti. Naďalej budeme posudzovať e, odôvodnený návrh parlamentu. E, v tejto fáze nemôžem predbiehať, e, nemôžem vyvodovať žiadne závery, pokiaľ ide o konečný výsledok tohto postupu. Parlament budeme informovať, pokiaľ ide o ďalší vývoj. Áno, naozaj veľmi vážne berieme do úvahy obavy, ktoré poslanci tejto snemovne vyjadrili. Na záver chcem povedať, že otázky, na ktoré tu ukazuje, e, sa týkajú nášho základného záväzku voči Európskej únii a preto veríme, že všetky zainteresované strany budú konať zodpovedne a konštruktívne, aby sme sa dopracovali k záveru v súlade s našimi e, základnými hodnotami. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani ministerka, za stanovisko rady a teraz dávam slovo pánovi podpredsedovi. Nech sa páči, pán Timmermans. Ďakujem pekne. Ďakujem Európskemu parlamentu za to, že situáciu v Maďarsku máme dnes na programe rokovania. Naposledy sme o tom hovorili 11. septembra minulý rok. Ďalší deň Európsky parlament prijal svoje uznesenie na spustenie článku 7.1 zmluvy, teda postup proti, voči, konanie voči Maďarsku. Ja som eh, vtedy už povedal, že komisia zdieľa viacero dôvodov, ktoré parlament vo svojom návrhu prezentuje, napríklad pokiaľ ide o základné práva, korupciu, prístup k Rómom a nezávislosť súdnictva. Dnes by som vám chcel povedať, e, ako to vyzerá e, momentálne, tak akému vývoju došlo od septembra minulého roka, vrátane vývoja v Rade. Poprvé, ako som už povedal v septembri, na Európskeho parlamentu komisia má právo e, podľa zmluvy spustiť konanie pre porušenie a v prípade Maďarska tak aj urobila Eh, sú to viaceré konania eh, po porušenie v súvislosti s hodnotami. Komisia využíva svoje právomoci čo najlepšie. Minulý týždeň sme napríklad poslali odôvodnené stanovisko Maďarsku, ktoré sa týka tzv. legislatíve Stop Soros. Eh, tu sa kriminalizujú aktivity a v súvislosti s žiadosťami o azyl, teda v zmysle ich ďalšieho obmedzenia. Maďarsko teraz má dva mesiace na reakciu na mm, náš e, dokument. E, v vašom sa obratíme na súdny e, dvor. V decembri minulého roka Maďarský parlament prijal nový zákon o nadčasoch, kde sa mení pracovný zákonník, zákonník práce. Viete, že to viedlo k tomu, že ľudia vyšli do ulic a komisia momentálne analizuje je súlad nového zákona s legislatívou EÚ, konkrétne so smernicou o pracovnom čase a poslali sme maďarským orgánom list, kde žiadame o ďalšie objasnenie. Pokiaľ ide o reakciu, ktorú dostaneme, e, na nej základe sa rozhodneme o ďalších krokoch. V decembri e, sme tiež počuli, že Stredovská univerzita sa bude musieť e, presťahovať. Z Maďarska do Viedne. E to, že univerzita je nútená opustiť členský štát EÚ kvôli vládnym opatreniam, kvôli systematickému tlaku, je bezprecedentné v celom dejnom vývoji Európskej únie. Je to veľmi smutné a znepokojujúce, že takéto niečo sa môže udiať v EÚ. Napriek tomu, že Európska komisia má začaté konanie vo veci porušenia, taktiež na to upozorňujú mnohí aktéry, že je dianie v Maďarsku nepripustné. Viac ako 400 mediálnych outletov taktiež bolo združených do jedného holdingu pod kontrolou rady, ktorej členovia sú napojení na vládnu stranu. Situácia taktiež je zhoršená tým, že bolo prijaté vládne rozhodnutie, aby sa takéto zlúčenie eh, nepodrobovalo dohľadu mediálnych orgánov. Európska komisia tiež monitoruje prostredstvom Európskeho semestra fungovanie eh, systému spravodlivosti v Maďarsku. To sa týka aj režimu vymenúvania a e, povyšovania sudcov. Taktiež sa zvažuje vytvorenie nového systému administratívnych súdov. V decembri minulého roka Maďarský parlament prijal dva zákony, ktorými e, vzniká tento systém administratívnych súdov a tento systém sa mal spustiť do praxe v roku 2020. Je porutovanie hodné, že Maďarský parlament nepočkal na stanovisko Benátskeho eh, výboru, ktoré je nastavené na, na, na, na marec tohto roka. Eh, táto stanovisko má prehodnotiť, či je to v súlade s európskymi štandardami a normami. Eh, stanovisko Benátskej komisie taktiež bude nadväzbať na toto vyhodnocovanie. Komisia chce využiť rôzne nástroje, ktoré má k dispozícii vrátanie auditov, šetrenie, ktoré súvisia s využívaním prostriedkov EÚ a taktiež s ďalšími krokmi v rámci európskeho semestra a taktiež výročného procesu koordinácie hospodárskych eh, opatrení. Tiež eh, proces eh, konkrétneho odporúčania štátom sa bude zameriavať na vynúcenie situácie v Maďarsku. Tiež sa zintenzívni úsilie dohľadu, aby sa zlepšila transparentnosť a tiež pravidlá obstarávania v krajine. Čo sa týka prebiehajúceho konania podľa článku 7, je mi ľúto, že zatiaľ parlament nemal možnosť skutočne predložiť svoje odôvodnené stanovisko rade. Komisia jasne uviedla, že bez ohľadu na to, aké stanovisko rada príjme, je nevyhnutné zohľadniť e, odôvodené stanovisko parlamentu. Domnievam sa, že takto európske inštitúcie by mali e, si navzájom prejavovať úctu a zohľadňovať e, svoje právomoci a úlohy. V novembri na požiadavku rakúskeho predsedníctva komisia predložila rade um, faktické vyhodnotenie svojich krokov vo veci Maďarska, osobitne e, čo sa týka e, konania veci porušenia v kontexte hodnot. Týkalo sa to uh, najmä azylu, taktiež pomoci azylantom, taktiež vysokého vzdelávania, segregácie Rómov a podobne. Väčšina týchto prípadov už je započaté konanie eh, na úrovni súdneho dvora. Eh, v ich veci, ako viete, eh, maďarská vláda už reagovala na nedávno prijatý návrh. Domnívam sa, že rada teraz má všetky poznatky k dispozícii, aby začala svoje vlastné vyhodnocovanie týchto otázok, ktoré sa týkajú Maďarska. Ďakujem. Ďakujem Ďakujeme pekne. Teraz v mene skupiny EPP dostáva slovo pán poslanec Tamáš Dojču miért erőltette megint a balliberális többség az Európai Parlament? Prečo ľavicovo-liberálna väčšina e, opäť prebojovala prejednávanie maďarskej otázky iba kvôli výhovorkám. Opäť raz chcú spúšťať vojnu e, s Maďarskom. Skutočným dôvodom je predvolebná kampaň e, v rámci volieb do Európskeho parlamentu. Ľavicovo liberálna väčšina opäť raz e, teda e, začína takúto vojnu, takýto hon na Maďarsko. Prečo? Je veľmi dôležitá otázka, v ktorej Maďari chcú niečo iné ako vy, bez ohľadu na e, stranickú príslušnosť. Ide tu o pristahovalectvo, o migráciu. Táto ľavicovo-liberálna väčšina v Európskom parlamente chce presťahovalectvo migráciu podporovať a vychádza sa z toho, že je migrácia základným ľudským právom. Chcú nelegálnu migráciu vlastne legalizovať. Chcú tiež demokratický vývoj v, riešiť migráciou. Chcú podporovať migráciu, tiež chcú právo na ochranu hraníc odňať členským štátom. Tiež finančne podporujú mimovládky, ktoré podporujú automaticky tiež eh, priamo migráciu. Chcú podporovať relokácie a presídľovania. Okrem toho chcú tiež eh, nám určovať, s kým eh, máme my spolu nažívať v našej krajine. Ehm, taktiež nám hrozia, chcú nás trestať. A my, Maďari, tvrdíme, že nechceme migráciu. Hovoríme migrácii, nie. Chceme si chrániť naše hranice, chceme si chrániť našu krajinu proti migrácii a tiež chceme chrániť vonkajšie hranice Európskej únie. My nemusíme predsa takto dovážať problémy do Európy. Musíme sa snažiť skôr vyvážať našu pomoc. Musíme sa snažiť pôsobiť v snahe zaistiť bezpečnosť maďarských občanov aj európskych občanov a tým pádom odstrániť eh, migráciu. Iba preto s nami máte problém. 4 mesiace pred predvolebnou kampaňou, pred voľbami je zbytočné ukazovať prstom takto na Maďarsko a útočiť na Maďarsko. Maďarskí občania budú hlasovať za to, aby nadalej patrila Európa Európanom. Ďakujeme pekne. Teraz e, nasleduje zo socialistov a demokratov e, pán Weidenholzer. Ďakujem pekne. U spustením konania podľa článku 7 proti Maďarsku Európsky parlament e, týmto prijíma historické rozhodnutie. Nezľahčili sme si to, keď sme toto rozhodnutie prijali, čelili sme kritike, že to údajne trvalo veľmi dlho. Bolo to nevyhnutné na to, aby sme získali všetky potrebné informácie, aby sme ich mohli vyhodnotiť dôkladne a aby sme taktiež zvážili všetky e, pre a proti takéhoto e, významného kroku. V septembri parlament e, túto správu kvalifikovanou a značnou väčšinou prijal. V skutočnosti teda by sa dalo očakávať, že na to bude nadvezovať primeraná reakcia zo strany rady a tiež zo strany Maďarska Um, ale nie. Maďarská vláda, ktorá predtým nechal, nenechala žiadnu možnosť nevyužitú stať sa súčasťou tohto procesu. Odvtedy e, vlastne sa odvracia chrbtom parlamentu. E, jej neprítomnosť taktiež v dnešnej rozprave taktiež dokazuje e, postoj. Tiež sa rozhodli nezohľadniť e, všetky e, aspekty a výhrady nás, európskych priateľov, e, ignorovať teda nás, ale tiež ignorovať protesty veľkej väčšiny maďarského obyvateľstva. Maďarsko čoraz viac je iba fasádnou demokraciou, kde je tlač neslobodná, kde súdy sú taktiež pod patronátom vlády a tiež sa mimovládky musia obávať už svoju existenciu. Akademická sloboda je tiež ohrozená rôzne sprisahanecké teórie nahrádzajú politické analýzy. A v tomto kontexte je zaražajúce, že rada ešte stále neprijala žiadne e, vážne kroky, ktoré sa týka priblíženia sa tohto, to, tomuto rozhodnutiu parlamentu. Nie je predsa ľahostajné, že jedna členská krajina sa takto čoraz viac vzdialuje základným hodnotám. Znamená to, že spoločný európsky projekt e, strácame zo zreteľa, že nám na ňom nezáleží, keď sa k tomu staviame ľahostajne. Dúfam, že e, tieto slová nie sú pravdivé a že sa veci začnú brať lepším smerom. Ďakujeme pekne. Pán Weidenholzer, teraz v mene skupiny ECR dostáva slovo pán Vistisen. Ďakujem pekne. Je zaujímavé opäť raz vidieť, ako Európsky parlament účočí na Maďarsko v otázkach právneho štátu a demokracie. Eh, významní poslanci Európskeho parlamentu navrhli taktiež stiahovať diety tým, s ktorých názormi nesúhlasia. Taktiež tu v Európskom parlamente eh, sa počas tohto pléna bude hlasovať o pozmiacich návrhoch, ktoré sa týkajú eh, rokovacieho poriadku, kde sa útočí jasne na menšinové názory tu v Európskom parlamente ak e, nevidíme takéto pokritectvo, tak e, zrejme e, sme už v parlamente príliš dlho. Ja nepoznám presný obsah obvinení voči Maďarsku, ale vieme, že krajiny v tejto únii nie sú na rovnakej úrovni, čo sa s nimi nezaobchádza rovnako. Keď vidíme, ako sa útočí na protestujúci v Katalánsku, parlamente sa nebúri. Keď vidíme mierové demonstrácie v Budapešti, zjavne dochádza k porušeniu právneho štátu. Je problémové, že tieto útoky, ktoré e, sa začali pred desetimi rokmi útokmi proti Jorgovi Hajderovi a dnes pokračujú útokmi proti Maďarsku a Polsku, vlastne sú cieľené na tieto krajiny a je zaražajúce, že nevidí Európsky parlament, aké je to dvojstranné. Tým čo robíte, vlastne len zvyšujete podporu tým, ktorí sa chcete zbaviť. E, teda ide o pána Orbána, pána Kačinského, koľkové ďalšieho. To sú ľudia, ktorí sa vám nepáčia. Nepáči sa vám, že ľudia si ich zvolí demokraticky v členských štátoch EÚ. Je to hanba Európskej únie a hanba Európy celej. Ďakujeme pekne. Teraz v mene zelených nasleduje pani poslankyňa z Argentíny. Thank you, chair. Chair... Ďakujem pekne. Musíme e, skonštatovať, pán predseda, že od mojej správy v septembri sa situácia v Maďarsku dokonca ešte zhoršila. Maďarskí občania majú e, pádne dôvody výjsť do ulic a zaslúžia si našu neochvejnú solidaritu. Chcela by som priblížiť e, najostatnejší vývoj situácie v priebehu jesene. Pat Timerman sa tiež napokon priblížil situáciu. Stredoeurópska univerzita je nútená odísť do Viedne, pretože dohoda nebude obnovená. Taktiež bezdomovectvo bude trestným činom, taktiež vzniká nová administratíva súdov pod dohľadom ministra spravodlivosti. Bývalý macedónsky predseda vlády, ktorý bol odsúdený za korupciu, získal eh, štatút utečenca. Eh, v Maďarsku štyro50 provládnych mediálnych outletov bolo zlúčených do jedného konglomerátu a parlament eh, odsúhlasil taktiež otrocký zákon. Interné dokumenty maďarskej vlády sa zverejnili včera a dokazujú e, to, čo vlastne všetci vieme, že sa snažia využiť čas, e, snažia sa zaplavovať svojich kolegov v rade e, dokumentami, tvrdia, že spolupracujú, ale v skutočnosti vlastne chcú získať čas. A to nie je prekvapivé. Ale teraz, keď vieme, že je to oficiálne, takáto žiadosť rumunského predsedníctva, aby ste um, predužili konkrétny časový plán, je naozaj na Maďarskí občania majú právo na ochranu, majú právo vedieť, čo máte v pláne urobiť v tejto veci. Tiež európsky voliči majú právo vedieť, čo sa chystajú urobiť ich politickí lídry. Preto vás žiadam, aby ste sa ujali tejto zodpovednosti, aby ste začali skutočný proces na úrovni rady. E, teraz sa obraciam na kolegov z EPP. Niektorí ste tu prítomní, mnohí tu nie sú prítomní. Naďalej Oceňujem, že ste hlasovali za moju správu, kolegovia z EPP, ale čo ste urobili odvtedy? Kde je váš eh, pocit odpovednosti v tejto veci? Pani Sargentini, váš čas vypršal. Ďalej nasleduje v rozprave pani Mary Christine Veržia. Nech sa páči. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Maďarsko je úžasnou krajinou na križovatke kultúr. Budapešť je toho symbolom. Nikto tu nechce útočiť na maďarský ľud, ale v skutočnosti, v súčasnosti Viktor Urban je opätovne šampiónom nového nacionalistického modelu obratený proti migrantom. Opätovne to pošpinuje históriu tejto krajiny, a aj, takisto aj celého kontinentu. Od, 3, od 12. septembra sa to stále zhoršuje. Média, takisto aj administratívne súdy sú pod kontrolou. Korupcia je stále horšia a horšia a Maďarsko odmieta privítať európskeho prokurátora. Zavážajú sa tu rôzne normy v prospech Orbána a jeho prívržencov privítajú sa také nové zákony, ktoré, e, ako to bolo v decembri minulého roku, čo môžeme kľudne nazvať otrokárským zákonom, pán Timmermans e, začal o tom hovoriť v roku 2010. ak povedzte mi, sledujete e, vývoj týchto vecí? Povedal som mojim kolegom v Maďarsku, že nebude žiadna vojna, pretože otázka migrantov samozrejme je e, európskou otázkou. Ak chcete byť Európanmi, tak musíte rešpektovať európske hodnoty. Áno, Maďarsko sa snaží získať teraz čas e, a robiť svoje voľné rozhodnutia, rozhodnutia ale čas nás tlačí. Ďakujem. Imieniu Grupa Európa národov i voľnosti, pán Ol... Ďakujem a za ENF bude hovoriť pán Olaf Stucher. Pán predseda, ďakujem. Pán predseda, v roku 2014 prišlo 37 ľudí, 50 ľudí voliť k európskym voľbám a čo sa týka národných volieb v Maďarsku, tak tam to bolo na úrovni 70% a polovica z týchto hlasov podporila pána Orbána. Toto sú percentá, o ktorých sa tu kolegovia neodvážia ani snívať. A v čom je ten rozdiel? Tu v Európskom parlamente, už som to videla minulý týždeň, sme hovorili napríklad o tínežerských tehot, spoločenstvách v Peru alebo o slobode tlače v Nigérii, ale toto nie je dôležité pre európskych občanov. Napriek tomu, naproti tomu, Orbán sa zaoberá bezpečnosťou vo svojej krajine, ochranou hraníc a dobre sa stará o ľudí vo svojej krajine. Toto je ten rozdiel. A niekto, takýto premiér, ktorý sa dobre stará o obyvateľov svojej krajiny, tak ten si zaslúži sochu. A nie článok 7. Takže by, chcel by som vás možno vyzvať, alebo požiadať, aby ste uvoľnili v rámci rozpočtu jednu položku na postavenie Orba- sochy pre Orbána. Ďakujem bardzo. Poseł niezrzeszony, pán Zoltán ba- Ďakujem teraz pán Zoltán Balco za nezaradených. Ďakujem. Orbánov režim v Maďarsku. Vychádza z federálneho systému a je tam korupcia, postupne sa dôrava právny štát a už bol vypustený džín z flaše. Je to čoraz jasnejšie. A ako člen strany Jobbik, naj, najsilnejšej opozičnej strany v Maďarsku, som presvedčený, že tento boj nemôže pokračovať tu v Bruseli, ale doma v Maďarsku, spoločne s maďarskými občanmi. Musíme využiť všetky ústavné prostriedky, aby sme mohli zvrhnúť Orbánov režim. Ďakujeme. Teraz budú hovoriť poslanci individuálne a bude hovoriť pani Barbara Kudrická ako prvá. Pán, pán predseda, zákon je jediný nástroj, ktorý nám umožní, aby sme v tak rôznorodom politickom prostredí, ako je Európska únia, mohli zabezpečiť, že všetko funguje. Ako hovoril už otec Týšner, kompromisia duší demokracie. Ak podkopeme právo a hodnoty Európskej únie a vytvoríme alternatívny svet, v ktorom budeme realizovať svoju vlastnú stranickú politiku a útočiť na svoje vlastné ciele, tak potom to už je začiatok konca demokracie. Nechápem, prečo naši maďarskí kolegovia nemôžu presvedčiť svojho vodcu, aby uvažoval nad kompromisom a obnovil základné hodnoty v Maďarsku. Mám teraz na kolegov o jednu otázku. Neuvedomujete si to, že tu nevznikajú žiadne kompromisy, ale že situácia v Maďarsku sa neustále vyostruje? Napríklad eh, pokiaľ ide o zavedenie otrokárskeho zákonu alebo vyhnanie veľmi dobrej univerzity zo zeme. Ja si nemyslím, že všetci sú cynickí. Verím, že niektorí kolegovia majú určité zábrany. Ďakujem, pán Sáne. Ďakujem, pán predseda. Pred 30 rokmi prišiel po maďarsko-politický obrad a tí, ktorí vtedy hrali dôležitú úlohu, sú dnes už trochu starší, bohatší, takí feudálni páni. No a vtedy Maďarsko bolo najšťastnejšou e, krajinou v podstate sovietského systému a teraz to vyzerá tak, že ľuďom sú pierané práva, vedomosti už nemajú žiadnu cenu a situácia sa ešte stále zhoršuje. Zastupcovia, prípadne držiteľia moci, tí majú bodyguardov, ktorí bijú ľudí a hovoria o Šorošových agentoch. To môžeme posúdiť aj podľa správ, ktorú ťa dostávame ďalej, tam je otrocký zákon, ale opozícia stále silne. Ďakujem teraz, pán Benedek Javor. Ďakujem za slovo. Viktor Orbán sa nechcel dostaviť na dnešnú diskusiu a toto hovorí samo za seba. Buď by sa musel postaviť proti vlastnej vláde, alebo by musel vážne argumentovať z oči voči európskym inštitúciám. Viktor Orbán povedal, že dnešná diskusia je súčasťou predvolebnej kampane, ale ja sa vás pýtam, čo by mohlo byť dôležitejšie, než hovoriť o tom, ako sa zaobchádza s hodnotami v Európskej únii. Čo by bolo dôležitejšie, než hovoriť o tom, že už 9 rokov Maďarsko podkopáva práva maďarských občanov. Od septembra sa situácia v Maďarsku ešte oveľa zhoršila. V Maďarsku sme svedkami nepriateľných postupov. Autokratický systém v Maďarsku sa správa podobne ako Putinov systém. Čo sa ešte musí stať, aby európske inštitúcie konečne začali brať situáciu vážne a uvedomili si, aké veľké nebezpečenstvo pre celú Európu. Ďakujem teraz pani Malin Björk. Ďakujem. Situácia v Maďarsku sa nezlepšila, práve naopak. Vidíme, ako Orbán a jeho strana vyvíjajú stále väčší tlak na ľudí, ktorí majú iný názor, na mimovládky, akademikov, novinárov a ostatných, ktorí podporujú ľudské práva. Taktiež vidíme, ako narastá opozícia voči vláde a to je dobré. Mnohí, ktorí ich podporujú, sú aj toto v Európskom parlamente. Snažíme sa bojovať proti týmto ľuďom. Fides sa snažil ukázať prstom na mňa alebo na ďalších kolegov a označiť na, za nepriateľov, za marxistov, za nepriateľov Maďarska. Ale prepačte, pán Orba, my sa nevzdáme, budem bojovať za ľudské práva, za právny štát. Nechceme tu váš rasistický projekt. Naďalej. Tu budeme stáť a bojovať za slobodu tlače, práva migrantov a žien. A myslím si, toto bude najdôležitejšia otázka v rámci predvorebnej kampane, pretože na to voľby sú. Budeme tu podporovať demokraciu, právny štát a ľudské práva. Mala by to byť základná otázka predvolebnej kampani, lebo nič nie je dôležité než toto. Ďakujem. Teraz e, pani poslankyňa Kristina Morvaj. Ďakujem. Vážená pani z Argentíny, obzrite sa. 751 europoslancov. Je dohromady a ich tu asi 12. A väčšina z nich sú Maďari. A to preto, že hovoríme o Maďarsku. Mali by ste pochopiť, že nikoho nezaujíma, ako vy bojujete proti Maďarsku. Ten boj už skončil, prehrali ste, nájdete sa nejakú inú tému. A keďže sa rada zaoberáte ľudskými právami, ja mimochodom tiež, by som navrhovala, aby ste sa konečne zaoberali tým, ako brutálne policia vo Francúzsku zakročila proti demonstrantom, pretože tam je to úplne presne také isté ako v Maďarsku v roku 2002 až 10. 15 ľudí prišlo o zrak, 18 ľudí má ťažké zranenia, zrania hlavy. Váš obľúbený politik sa takto chová k ľuďom, ktorí bojujú za ľudské práva. Prosím, zaoberajte sa skôr touto témou. Ďakujeme. Yeah som to trochu prepočítal a je tu o štyroch viac, než ste povedali. A teraz bude hovoriť pani Gresla. Pán podpredseda, kolegovia a kolegyne, možno pochybujete, prečo sú to ja, ale som to preto, lebo si robím obavy v mene výboru pre rozpočtovú kontrolu, čo sa v Maďarsku robí s týmito peniazmi. Pretože tieto peniaze sú určené na zlepšenie životných podmienok, na e, nižšiu nezamestnanosť. A tak sme to chceli, ale Použila sa robíme obavy, pretože tieto peniaze nie sú toľko chránené, ako by mali. Sú tam e, problémy s podvodmi, s nafingovanými verejnými súťažami a tieto delikty sa vôbec nevyšetrujú. Nikto sa to možno neodváži. No a my, rozpočtoví kontrolóri, máme taktiež problém s tým, že maďarská vláda podľa, proti tomuto toho veľa nerobí. Takže prosím, predsedníctvo rady, zaručte, aby sa v rámci trialógu začalo čosko hovoriť o nariadení o právnom štáte, tak aby sme to mali čoskoro k dispozícii. Celkovo je čo sa týka indexu korupcie, Maďarsko tretie od konca na európskom zozname v tesnej blízkosti Grécka, ale tam sa situácia aspoň zlepšuje, ale v Maďarsku sa zhoršuje. V celosvetovom meradle sú 46. Eh, od konca. Takže myslím si, že by sme mali urobiť, by ste mali urobiť taký krok, že by ste pristúpili k Európsk- úradu Európskeho prokurátora, pretože je, netreba trpieť korupciu a myslím si, že pán komisár Timmermans by ste sa mali toto tému zaoberať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani predsednička Gresla a teraz pán Peter Niedermüller. Ďakujem. Pred pár dňami maďarský premiér vyhlásil, ach, na plenárke Európskeho parlamentu je Šorošová schôdza. Na toto jasne ukazuje, ako maďarská vláda, ktorá hovorila aj o fraške, vidí demokraciu. Maďarský prezident tu dnes nie je. Nechce sa postaviť Európskom parlamentu, má strach pred demokraciou, pred demokratickou diskusiou a preto odstránil slobodnú tlač a nestrannú justíciu, nič nerobí proti korupcii, ktorá sa dostala už do jeho vlastnej rodiny a stiažuje eh, prácu medzinárodným organizáciám a snaží sa eh, smerovať eh, alebo snaží sa spojiť s autoritárskymi režimami. Pre Orbána je dôležitá len moc a preto zrádza záujmy vlastnej krajiny. My nemôžeme podporiť takúto politiku, musím jasne povedať, že takáto politika v Európskej únii nebude trpená. Ďakujem. Ďakujeme. A ďalej bude hovoriť pán Kristof Hansen. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ by Maďarsko malo vstúpiť dnes do EÚ, Maď by nesplnili prístupové kritéria kriminalizujú sa tí, ktorí podporujú azylantov, bojujú sa proti migrácii, robia sa tam ploty s ostatnými drôtmi a zároveň eh, matovský premiér eh, dostal voľný príchod do krajín, dokonca maďarské občanstvo. Minulý rok sa Maďarsko stalo prvou európskou krajinou, ktorá kedy eh, vyhodila v podstate akademickú inštitúciu a zoznam korupčných činov je veľmi známy, ako podala kolegyňa Sargentini, ďalší kolegovia. Európsky parlament už roky žiada maďarskú vládu, aby rešpektovala právny štát, ale márne. A teraz je treba konať a nie hovoriť. Pozastavenie alebo redukcia platieb krajinám, ktoré nedodržujú princípy právneho štátu, je poistka na podporu základných práv. A hovorím rade teraz. Ako dlho budeme ešte čakať kým konečne spustíte jasne článok 7, pretože e, v podstate títo ste komplicmi podkopávanie našich základných hodnot. Ďakujem bardzo. Ďakujem. A teraz pán Karoš Koeliu. Ďakujem pekne, pán predseda Európskej únie Európska únia nie je len spoločný trh, ale má aj spoločné hodnoty, ktoré sú v listine základných práv a takisto aj v dohovoroch a zmluvách. V septembri, keď sme naposledy diskutovali o Maďarsku naposledy, e, maďarská vláda zoštatnila väčšinu televíznych a rozhlasových staníc, zavrela univerzitu a nehumaným spôsobom zaobchádza teraz s utečencami. Je to vláda, ktorá nadalej spochybňuje právny štát Predseda prerušuje. Nie je anglické polské tlmočenie, evidentne. Je to v poriadku? Áno? Takže poprosím, pokračujte. Asi by som mal začať od znova. Možno dve posledné vety. Takže ja začnem od začiatku, pretože to by nebolo kompletné. Ďakujem pekne, pán predseda Európska únia nie je len jednotný trh, ale sú to aj základné hodnoty, ktoré sú zakotvené v listine základných slobod a v zmluvách od e, septembra, kedy sme naposledy diskutovali o tejto téme. Maďarská vláda zoštatnila väčšinu novín, televíznych a rozhlasových staníc, zavrala univerzitu, ktorá údajne je pre spojená s opozíciou a nehumaným spôsobom zaobchádzala s utečencami. Maďarská vláda momentálne spochybňuje právny štát, čo je na škodu maďarských občanov a všetkých Európanov. Orbán je zlým príkladom, ku ktorému sa žiaľ Bohu e, pripajú aj ďalší v Polsku, v Rumunsku, na Slovensku alebo na Malte. E, vážený pán predseda, musíme zareagovať a musíme schváliť e, niečo, čo by konzervatívnym spôsobom sledovalo, či je dodržiavané, či sú dodržiavané základné ľudské práva, aby to bolo spodmienené základný, rešpektovaním základných hodnot a takisto musíme rade navrhnúť, aby e, postupovala podľa článku 7, tak ako je to aj v zmluvách. Demokratizácia a právny štát to nie sú len prázdne slova, aby sme s nimi zdobili naše e, prejavy, ale sú to hodnoty, ktoré sú súčasťou našej identity, našej totožnosti, ktorá je ohrozená a preto musíme mať odvahu chrániť ju. Ďakujem. Ďakujem bardzo i przepraszam pana za te zakłócenia z Ďakujem. A ospravedlňujem sa na prerušenie tlmočenia, ale už sme to vybavili. Teraz budem hovoriť pani Kinga Gal. Ďakujem kolegovi a kolegyne. Keď som počula, čo povedal pán Niedemüller, tak som si pomyslela, že je v podstate jedno, čo tu budeme robiť, pokiaľ je tu maďarský premiér, tak je niečo problém, pokiaľ tu nie tak je e, problém zase nejaký iný, je to smiešne. Kolegovia, všetci dobre vieme, že sa tu postupuje subjektívne a nie vecne. Pokiaľ by sme merali jedným metrom, tak by sme mohli postupovať z nejakého dôvodu proti všetkým členským štátom. Vieme, že v Maďarsku nie sú zoštátňované médiá, žiadne univerzity neboli zavreté, akreditované odbory, vysokoškolské odbory na e, Stredoeurópskej univerzite sú na, ďalej v Maďarsku a fungujú tam bez problémov. Takže všetko je to fraška. Všetci by ste tu chceli bojovať proti Maďarsku a celá táto diskusia je v podstate len smiešná produkcia lavice a kolegov, ktorí podporujú pristahovalectvo a chcú len vyvíjať natlak na Maďarsko, pretože Maďarsko nechce umožniť pristahovalectvo. Pani z Argentíny hovorila, že maďarskí občania majú rovnaké, musia mať rovnaké práva ako všetci ostatní európsky občania, takže v tom prípade európsky občania musia mať e, právo na to, aby ich pani z Argentíny konečne nechala na pokoj. Ďakujem. Teraz bude spontánna rozprava a pán Šogor ako prvý. Tegyő a bizonyíték. Takže táto diskusia, to je opäť ďalší príklad dvojitého metra, ktorý sa používa v prípade určitých členských štátov v jednom kuse. Maďarsko sa stále kritizuje za veci, ktoré sú v iných krajinách úplne rovnako, ako napríklad ten zákon o nadčasových hodinách alebo e, administratívne súdy a verejnosť sa nesprávne informuje, preháňa sa tu alebo sa šíria falošné správy a určite nevychádzať ani z toho, že nám pomôže, pokiaľ budeme viesť takéto bezbrehé politické diskusie, miesto toho, aby sme riešili problémy ľudí. Prečo sa nezoberáme tým, že v Rumunsku na univerzite v Marohašavar maďarskí študenti nesmú skladať skúšky, nie je tam žiadny e, maďarský študijný odbor. Takže dôležité sú tu menšiny. Pokiaľ nebudeme hovoriť aj o týchto aspektoch, tak hovoríme len o politických záujmoch. Takže stále kritizujeme e, rovnakú krajinu a tohoto nie je hodné. E, Európskeho parlamentu. Pán López Aguilar. Pán predseda, pán podpredseda e, Timmermans, e, prvýkrát v histórii v platnosti Lisabonskej zmluvy Európsky parlament schválil s veľkou väčšinou dvoch, až dvoch tretín iniciatívu spustiť článok 7 odsek 1, pokiaľ ide o Maďarsko, pretože to, čo robí maďarská vláda, Viktora Orbána sa môže eh, nazvať len putinizáciou ktorá nie je v súlade s našimi európskymi hodnotami, agresia voči pluralizmu a takisto systematické potlačovanie menšín, tiež atentáty proti, alebo teda útoky na slobodu tlače a na akademickú slobodu. Toto sa ešte môže zhoršiť. Pán Timmermans, chcem vás požiadať, keď rada rozhodne spoločne s komisiou ohľadom dôsledkov tohto hlasovania dvojtretinovou väčšinou Európskeho parlamentu, ktorý mal iniciatívu ako prvý a ktorý sa rozhodol urobiť preto všetko, aby tri inštitúcie sa spojili dokopy a naozaj bojovali proti putinizácii Orbánovho Maďarska. Ďakujem bardzo, pani pos... Ďakujem. A teraz pani Tomašič, prosím. Avejči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Európska únia je úniou rôznych krajín s rôznymi tradíciami a my sme prepojení a spojení spoločnými hodnotami, ale Nemôžeme vymazať naše rozdiely v kultúre a v mentalite a trvať na univerzálnych riešeniach. Toto nás rozbije, pretože sa vždy jedna strana bude cítiť tak, že sa niečo vnúcuje. Maďarsko má dlhú históriu a tradíciu a díva sa na niektoré veci ináč než ostatné členské štáty. Maďarskí občania si zvolili vládu, ktorú chceli a vláda má legitimnosť a môže si zvoliť svoj politický program občania môžu pokojne protestovať, tak aby vyjadrili svoje názory a vláda im to musí umožniť a my musíme viesť dialog s maďarskou vládou. Všetko ostatné už závisí od maďarských občanov a únia nesmie podkopávať demokraciu v suverénnom štáte. Ďakujem. Teraz pán Georgios Epitideios. Dziękuję panie przewodniczący. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί την Ουγγρική κυβέρνηση ότι Teraz tu obvinujeme maďarskú vládu E, ktorá porušuje právny štát a ľudské práva. Avšak v ďalších krajinách, e, ku ďalším krajinám sme oveľa tolerantnejší. Európska únia sa chová takto z toho dôvodu, že Maďarsko odmieta poskytnúť politický azyl utečencom, ktorí sú prenasledovaní. A takto namiesto toho, aby sme spolupracovali s maďarskou vládou, aby mohli udeliť politickým azyl tým, ktorí na to majú nárok, tak sme sa rozhodli s cestou konfrontácie. Avšak maďarská vláda ochraňuje záujmy maďarského ľudu, nie ako grécka vláda, ktorá sa vždy e, sklonila pred tlakom Európskej únie a, nám, a stala sa krajinou, ktorá musí privítať všetkých utečencov. Takže pokiaľ ide o toto správanie voči Maďarsku. Myslím si, že to je jasný príklad pokrytectva Európskej únie. Predseda prerušil rečníka. Musíme ukončiť rozpravu do polnoci, preto nemôžeme preťahovať rečnícky čas. Laslo to, keďže ďalší. Elnök úr, a zöldek és cinkos elvtársaik által kikényszerített újabb... Ďakujem. Dnešná rozprava je e, zásluhou zelených a ich rôznych komplicov. Po tom, čo naposledy maďarská vláda už tu čelila rôznym útokom a odsudeniam, Maďarsko opäť je na pranieri a tentokrát opäť ide o to, že ľavicoví liberáli, ktorí sú pro-migrační e, vo svojom presvedčení, si vlastne chcú e, využiť túto tému na predvolebné účely. E, my sme tu vlastne obeťou takéhoto procesu. Toto nie je rozhodne demokratické konanie. E, najhorší sú maďarskí opoziční politici, ktorí už aj vtedy v minulosti aj za komunizmu pracovali podľa podobných metód, snažili sa rozvrátiť a destabilizovať spoločenský poriadok v krajine.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 Páni poslanci, pán podpredseda Timmermans, keď nám navrhujú, aby sme zorganizovali diskusiu ohľadom dodržiavania ľudských práv a právneho štátu, ako aj demokracie vo všeobecnosti, hovorí sa, že dobre, teraz budeme hovoriť o Maďarsku alebo o Poľsku. Pán predseda, tentokrát budeme hovoriť o obvineniach, ktoré sú falošné voči Maďarsku, pretože e, právne štáty sú momentálne najviac ohrozené práve kvôli inštitúciám, úradom Európskej únie. Článok 354 jasne hovorí na žiadosť Európskeho parlamentu, keď je e, rozhodnuté o spustení e, článku 7, dve tretiny, dve tretiny e, zastupcov Európskeho parlamentu sa musia vyjadriť, avšak takáto väčšina nebola získaná, pretože táto žiadosť bola prijatá v totalitných štátoch bez toho, že by tu prišlo k hlasovaniu. A teda potom ten výsledok je naozaj chybný, nepravdivý. A keď poznáme veľmi dobre ten výsledok, tak ako teraz, tak potom je to niečo, čo sme v živote nezažili v histórii. Je to demokracia, e, ktorá nie je liberálna, o ktorej hovorí pán Orbán. To je len diagnoza toho, čo sa odohráva priamo tuto, v tomto hemicykli. Ďakujem pekne. Te, teda, o, ukončili sme túto, o, pro, tento postup KHD aj. A teraz poprosíme pána Timmermansa, aby ste mohli zareagovať na jednotlivé prístavky. Let me, uh, react to some of the things. Ďakujem pekne. Reagoval by som, ak dovolíte, na niečo z toho, čo zaznelo v rozprave. Predovšetkým tí, ktorí tvrdia, že sa tu nič nedeje, že je to celé iba politická hra. Uh, Vrátil by som sa k tomu, čo som uvedol na úvod do rozpravy. Vlastne sa zameriavame na veľmi konkrétne udalosti, kroky maďarskej vlády a kladieme otázky. Ak dospiejeme k záveru, že odpovede na tieto otázky nie sú uspokojivé, nie sú v súlade s EU legislatívou, tak príjmeme opatrenie, dajme tomu zákon, zastavme Soroša, tu sú otázniky, ďalej presidovanie mimo Maďarska, E, taktiež e, nútené e, presťahovanie jedného zo študijných programov Európskej univerzity. To je ďalší otáznik a sú to zásadné zmeny. Ďalej zlúčenie viac ako 400 mediálnych outletov bez toho, aby kompetentné orgány mohli preveriť, či je to v súlade s platnou legislatívou. To sú veľmi konkrétne kroky, ktoré sa prijali ďalej prijatie nových zákonov, ktoré vytvárajú administratívny súdny e, systém, aj s tým sú spojené veľké otázniky, ďalej e, prijatie nového zákona o nadčasoch, aj to je veľmi horúca téma, aj to vyvoláva otázky, či to je v súlade s EU legislatívou a týmto sa dostávam k veľmi zásadnej e, veci, ktorú by som rád uviedol v tomto kontexte. Demogra- demo- byrokracia, keď ju využívame na to, aby sme sa odvolávali na ospravedlnenie nedodržiavania legislatívy, to nevystihuje povahu demokracie, to nevystihuje to, ako Európska únia funguje. Maďarsko si zvolilo, našťastie, a bolo to nádherné vynikajúce rozhodnutie, Maďarsko si zvolilo členstvo Európskej únie, bolo to rozhodnutie, Maďarska ratifikoval to parlament, potvrdilo sa to v referende v Maďarsku. Ak si zvolíte stať sa súčasťou eh, organizácie, ktorá je založená na zmluve, ako Európska únia je, tak eh, sa zavezujete, že sa budete držať eh, pravidiel takéhoto medzinárodného zlúčenia. Komisia má za úlohu preveriť, či členské štáty dodržiavajú pravidlá, ktoré sú stanovené v zmluve. A pravidlá zmluve sú v tomto smere veľmi jasné, najmä čo sa týka princípov právneho štátu, článok 2 a článok 19 zmluvy tam sa jasne uvádza, ako je nutné oddeliť moc, ako je potrebné zaručiť nezávislosť médií a podobne. Teda na toto sa zameriavame. Rozhodne tu nejde o boj proti krajinám, ktoré nechcú prijať migrantov. Rozhodne tu nejde o útočenie na demokraciu členského štátu alebo na kultúrnu rozmanitosť Európskej únie. Ide tu o to, že chceme, aby členské štáty boli zodpovedné eh, za svoje rozhodnutia, bez toho, aby boli pod akýkoľvek tlakom. E, bolo to zvrchované rozhodnutie, zvrchované rozhodnutie e, krajín stať sa súčasťou Európskej únie. A to je práve nádhera tejto organizácie. Je to zvrchované rozhodnutie a tým Maďarsko získalo veľa pozitívneho, mnoho iných členských štátov e, v priebehu rokov prejavilo solidaritu s Maďarskom, aby Maďarsko mohlo dobehnúť ostatné členské štáty, aby mohli prosperovať maďarskí občania tak, ako sa zaslúžia, ale Členstvo v EÚ nie je spojené len s právami, ale aj s povinnosťami, tak ako to stanovuje zmluva a je povinnosťou Európskej inštitúcii, Európskeho parlamentu, Rady aj Európskej komisie eh, odvolávať sa na zodpovednosť všetkých subjektov eh, pri dodržovaní od Európskej únie. Práve toto robíme v prípade Maďarska a všetkých iných členských štátov. Nejde tu naozaj absolútne o nič iné. Ďakujem Ďakujeme pekne, pán podpredseda komisie. Teraz eh, dostane slovo v mene rady pani ministerka Čot. Ďakujem pekne, vážení poslanci, dámy a páni. Chcela by som vás ubezpečiť ešte raz, že predsedníctvo a rada ako celok pripisujú veľký význam dodržiavaniu princípov právneho štátu a taktiež ochrane základných práv hodnot sú e, naozaj v jadre našej pozornosti. Budeme vás informovať v prvom čase o ďalšom vývoji situácie. Môžem ubezpečiť všetkých poslancov, že predsedníctvo bude venovať osobitnú pozornosť názorom, ktoré tu dnes zazneli v pléne. Vypočuli sme si vaše požiadavky a sme otvorení vašej snahe hľadať konštruktívny, pragmatický spôsob riešenia. Ďakujeme veľmi pekne zástupkyni eh, rady, zástupkyni predsedníctva. Týmto sme ukončili rozpravu o tomto bode. Môžeme prejsť eh, podľa programu ďalej. Ďalej nasleduje vyhlásenie podpredsedníctva